že naďalej sa snažíme garantovať rovnosť žien a bojovať proti násiliu na ženách. Nasledujú jednominútové vystúpenia podľa článku 150 rokovacieho poriadku pani Elena Basesku. 4. februára 2010 Rumunsko prijalo pozvanie prezidenta výzvu prezidenta USA participovať na americkom obrannom protiraketovom systéme. Je to dôkazom dôvery voči mojej krajine a aj voči profesionalizmu e, a, a jeho dôkazom, e, o, pokiaľ ide o rumunských vojakov v Afganistane. Vyslali sme tam tri, budeme mať tri batérie, každá bude mať 8 e, rakiet a Očakáva sa, že tento systém sa začne budovať v roku 2015. Tento systém musí byť aktuálny, pretože je nevyhnutný, je nevyhnutné, aby sme boli informovaní o rizikách a aby sme mali poznatky o balistickej situácii. E, takisto boli zohľadnené eventuálne aspekty ohrozovania Ruska ale moskovská žiadosť bola vypočutá a hneď po príslušnom uzavretí dohovod začneme rokovania z USA a otvoríme takisto aj rokovania v rumúnskom parlamente. Pán Papa Papastamko. Ďakujem pekne. Ja sa domnievam, že sanácia rozpočtu je veľká škoda pre eurozónu a je to na úkor postihnutej krajiny. Je potrebné zaviesť isté koordinačné opatrenia a podporiť eh, reformné snahy v krajine, aby nemali špekulanti. Možno tieto špekulačné snahy sú na úkor celého eura. V Grécku a prebieha veľmi závažná kríza, ale aj v iných krajinách je nevážny rozpočet eh, a to poukazuje na to, že je skutočne potrebné pristupovať koordinovanie eh, k týmto otázkam v EÚ. Je potrebujem si uvedomiť, že chcem položiť otázku komisii, či by sa mohol zriadiť Európsky menový fond a spokojne, spokojne e, môžem skonštatovať, že po tejto otázke pán komisár Ren prijavil záujem a zámer v tejto veci. Tešíme sa na predložené konkrétne návrhy z komisie. Ďakujem pekne. E, teraz e, pán Ďakujem, vážený pán predseda. Španielský najvyšší súd potvrdil, čo sme vedeli. Hugo Chávez spolupracuje s teroristami ETA a FAR. E, Chávez je kumplicom týchto teroristov a podiela sa na vraždách, pomáha teroristom, dáva im inštitucionálne posty vo venezuelskej vláde Čávez je jednoducho spolupracovníkov zločincov z ETA. Ja ako Baskyčan odsudzujem postoje tohto vodcu, ktorý sa nazýva Hugo Chávez a vyzývam európske inštitúcie, aby prijali všetky opatrenia na jeho odsúdenie a potrestanie teroristov v súlade s rotačným predsedníctvom EU, teda v súlade s vládou pána Sapatera súhlasím, že e, si nemožno vymieňať objatia s Čávesom, pretože ako sme videli, e, keď španielská vláda sa ponižuje pred Čávezom, tak jednoducho e, znevažuje pamiatku obetí terorizmu a znevažuje demokraciu. Ďakujem pani Vasilika Vorica Vážený pán predseda, aj keď Fond Solidarity EU funguje veľmi dobre, predsa len e, skúsenosti, ktoré sa získali v prvých rokoch, nám ukazujú, že existujú isté e, ohraničenia a nedostatky. Ide tu o nes- pomalosť financovania týchto fondov a takisto nedostatky v oblasti transparentnosti pri aplikácii týchto fondov v prípade prírodných katastrof a prírodných kalamít. Chcem pripomenúť, že Rumunsko bolo podporené zo strany EÚ, pokiaľ ide o projekt oblasti postihnutých záplavami, ale peniaze prišli veľmi neskoro, takže tá efektívnosť nebola maximálna. Myslím si, že tu by sme mohli využívať tieto prostriedky aj prostredníctvom výplaty preddavkov na základe kalkulácií. To by tým štátom, ktoré sú postihnuté, veľmi pomohlo a bol by to e, skutočný e, triumf Antonio Hidalgo. Už e, dávno e, Fidel Castro a jeho hierarchia skoncovali s ideálmi kubanskej revolúcie a to, čo charakterizuje v súčasnosti e, diktatúru bratov Kastrovcov, je neľútostný boj proti odporcom, neľútostnosť proti vlastnému národu zle sa zaobchádza s politickými väzňami. Pos, potierajú sa jeho pomocníci. Castro je už ako Franco a všetci nepriatelia slobody sú pri moci. Ale my musíme zachraňovať životy a musíme byť solidárni s tými, ktorí bojujú a trpia. To je naša povinnosť, náš Európanov, ktorí bojujeme za demokraciu, slobodu a ľudské práva. E, pani Tania Fajon. Pani Tania Fajon. No Pat the Gallagher. Uh, Pán Gianni Batimo. Pán Kaler tu tiež nie je, teraz pán Gianni Batimo. Um, ehm, Vážený pán predseda, možno, že mm, vieme, že španielské predsedníctvo e, zdôrazňuje urýchlenie negociačného procesu s krajinami Latinskej Ameriky, aby sa čo najskôr uzavreli asociačné dohody. EÚ, Latinská Amerika. Ja ako podpredseda Eurála tu chcem upozorniť na nasledovné. S niektorými z týchto krajinami chceme urýchliť rokovania a nechávame bokom dôležité aspekty, ako sú ľudské práva. Myslím tým konkrétne na Kolumbiu, kde aj naďalej E, sa pokračuje vo vraždách novinárov prakticky každodenne. Honduras s tým takisto rokujeme. A v, týchto, v tejto krajine máme vládu, ktorá je výsledkom vojenského prevratu v minulom roku. Potom je tu celá séria problémov, ktoré nesúvisia s ľudskými právami, ale týkajú sa rešpektovania dohôd. Je veľmi dôležité, aby komisia a predsedníctvo boli opatrnejšie, pani Voli. je MDŽ a preto by som chcela upriamiť pozornosť na záležitosti zdravotného stavu žien. Sú to veci, ktoré zostávajú popoluškou medzi ostatnými otázkami. Chcem hovoriť o bolestivej a zlej chorobe, endometrióze. Endometrióza ničí životy, ničí rodiny. Niektoré ženy nedostanú šancu byť matkami práve proti te, pre túto chorobu. Možno, že nechceme hovoriť o takýchto nepríjemných záležitostiach ani len pomenovať túto chorobu, ale ja poviem ten názov opäť endometrióza. Ešte stále nevieme, prečo vzniká, prečo a ako by sa dala liešiť a nevieme, aké účinky a presné dopady bude, bude mať na jednotlivé ženy. Endometrióza si bude riešená v nasledujúcom týždni, ktorý je týždeň endometriózy na, v Európe. Bude sa venovať osudom žien a mužov, ktorí trpia, pretože existuje táto choroba. Možno by sme mohli finančne prispieť ešte pred budúcim rokom k riešeniu tohoto hrozného problému. Pani Sandberger. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, spomínali, chcela by som spomenúť e, búrku Sintia, ktorá spôsobila smrť asi 60 ľuďom a obrovské materiálne škody. Dnes som veľmi smutná, ale aj nahnevaná, pretože táto ľudská katastrofa, tej sme sa mohli vyhnúť alebo obmedziť jej dopad. Vo Francúzsku a aj v celej Európe ešte stále sme svedkami e, zneužívania pobrežia, ktoré je zatopiteľné a nerešpektujú sa pritom platné predpisy. Ehm, nezabúdajme na sieť Natura 2000 a ochranu prírody. E, takýmto spôsobom sa môžeme vyhnúť aj prírodným katastrofám. V budúcnosti by sme mali preukázať väčšiu mieru zodpovednosti pri striktnej aplikácii e, komunitárnej reglementácie v oblasti ochrany prírodných habitátov, vtákov a tak ďalej. Len tak dokážeme zachovať bezpečnosť, e, udržateľnosť, lebo Prerušená rečnička, pán Ivo Strejček. Vážený pán... Vážený pán predseda, dámy a páni, minulý týždeň České médiá uverejnili, že nemecká dopravná policia výrazne sprísnila kontroly českých šoférov, vodičov na nemeckej strane hranice. Kontroly sú podľa informácií častejšie a podstatne dôkladnejšie. Situácia je podľa svetkov o to horšia, že niektorí musia pri kontrolách dokonca odovzdávať moč, a to v podmienkach, ktoré hraničia s urážkou ľudskej dôstojnosti. Nie sú to bežné dopravné kontroly, ktoré sú spojené s kontrolou cestovných dokladov alebo dokladov, ktoré súvisia s pôvodom vozidla alebo technickým stavom vozidla. Českí občania, ktorí slobodne cestujú v šengenskom priestore, nesmú byť považovaných za občanov druhej kategórie. Sú to plnoprávnymi, rovnocennými a suverénni občania členského štátu Európskej únie a presne takto musíme s nimi zaobchádzať. Vážený pán predseda, žiadam vás, aby ste túto informáciu odovzdali príslušným úradom, ktoré ju náležite prešetria a zabezpečia nápravu. Ďakujem. Pán Teraz pán Kriakotrin, tak ďakujem pekne, pán predseda. Európska iniciatíva, ktorá zjednocuje spoločenstva pacientov a zdravotníkov v boji proti obezite, e, sa ujala svojich cieľov. Chce 27. 27. maj označiť za Medzinárodný deň boja proti obezite a zaviesť konkrétne opatrenia na európskej úrovni a dosiahnuť, e, aby hlasy ľudí s nadváhou a obezných ľudí e, boli vypočuté. Obezita je choroba, nie je problém. Každý člen by každý členský štát by e, mal podporovať e, tieto posunuté skupiny v súlade s informáciami Svetovej zdravotníckej organizácie štatistiky pre celú Európu, nie len pre EÚ, sú narastajúce. Ak nezakročíme, tak sa odhaduje, že zhruba 150 miliónov dospelých ľudí e, budeme mať v budúcnosti a 15 miliónov z nich budú deti alebo mladiství až do roku 2020 Musíme teda posilniť hlas obecných ľudí a pacientov s nadváhou. Ďakujem pekne teraz pani Dafi Guredo. Vážený pán predseda, v dnešný deň, keď si pripomíname z té výročie vyhlásenia Medzinárodného dňa žien, ktorý sa stal symbolom revolučného boja a svetových aktivít žien za ich práva a proti diskriminácii, sú všetky ženy, ale predovšetkým všetky tie, ktoré sú naďalej obeťami diskriminácie, nerovnosti a násilia. V tomto okamihu je veľmi dôležité zdôrazniť kvalitu tohto boja za rovnosť aj v zákonoch, aj v živote, pretože kríza kapitalizmu má špecifické dopady na život žien. Hlavné obete prekernej a zleplatenej práce a chudoby sú ženy, E, väčšina z 85 miliónov ľudí, ktorí žijú v chudobe v EÚ, sú ženy. A preto, keď oslavujeme tento deň, vyzývame všetky ženy, aby sa nevzdávali svojich snov, trváme na priorite boja proti nespravodlivosti, diskriminácii, treba a na načrtávaní nových horizontov lepšieho života a rovnosti. Pán Bafton. Uh, you, mr president Ďakujem, pán predseda. Rád by som upriamil vašu pozornosť na fakt, že budeme mať referendum vo Walese, ďalšie referendum. Už sme mali ústavné, už sme mali k Lisabonskej dohode a teraz budeme mať vo Walese na, o ďalších právomociach Velského zákonodárneho zboru. O čo ide? Všetky politické strany vo Walese, liberálna, Dems, konzervatívci a ďalšie strany sa zúčastňujú a chcú väčšie právomoci. Ja osobne nie som za to. Vo Velse sa nezaobchádza s ľuďmi správnym spôsobom a voláme po nezávislosti a chceme, aby čo najviac členov nášho zákonodárneho zboru hlasovalo za záchranu Velsu, pretože sa u nás zachraňujú, zátvárajú školy, nedá sa u nás žiť, blížime sa podmienkam tretej krajiny. Je to strašné. Vítam fakt, že bude referendum a dúfam, že ľudia Walesu e, posúdia túto šialenosť a budú hlasovať proti. Ďakujeme, pán Mikulášik. Ďakujem, pane prevodničonci. Dovolte, aby som sa vyjadril hlboký súcit a solidaritu s obeťami prírodnej katastrofy na Madeire núdzová situácia si vyžaduje pružné opatrenia aby došlo k rýchlemu uspokojeniu základných potrieb ľudí a poskytnutiu materiálnej pomoci a ku rýchlej obnove poškodenej kľúčovej infraštruktúry. dúfam že portugalské úrady v čo najkratšej dobe vyčíslia výšku škôd a zároveň že sa nevyskytnú formálne administratívne prekážky na poskytnutie finančnej pomoci z fondu solidarity európskej únie keďže mobilizovanie prostriedkov z fondu solidarity vyžaduje súhlas európskeho parlamentu verím že parlament bude príkladom pohotovej reakcie pri prijímaní rozhodnutia v tomto smere a dovoľte aby som vyjadril jednou vetou ešte solidaritu s katastrofou v západnom francúzsku pri nedávnej prívalovej e, vlne vo vande. ďakujem pekne. Eh, Vážený pán predseda, kolegovia, v Európskom parlamente sme prijali uznesenie k Ukrajine, v ktorom sme spochybnili to, že bývalý premiér Ukrajiny odovzdal vysoký, vysoké uznanie Stefanovi Banderovi, ktorý má zásluhy za nezávislosť Ukrajiny. Tento odstavec bol naozaj kritizovaný na západnej Ukrajine. Rada by som povedala, že toto uznesenie nespochybňovalo to, že Bandera bojoval za nezávislosť Ukrajiny. Uznesenie predsa podporilo silnú, zjednotenú a slobodnú Ukrajinu, ktorá je podporovaná Európskou úniou aj mojim, mojim rodným štátom Polskom. Ale v tejto tomto uznesení sa hovorilo s ľútosťou, že sa oslavujú aj tragické okolnosti vojnového úsilia za Nezávislosť Ukrajinu, ktorá zahrňala aj etnické čistky a ktoré sú tiež spojené s menom Banderu. Podľa môjho názoru nám chýbalo v tomto ocenení, ktoré sa odovzdalo, Banderovi ešte hlbšia ľútosť za obete, za nevinné obete týchto čistiek a bojov počas vojny. Podľa mňa e, nezávislá Ukrajina mohla vzniknúť aj v mierovej koexistencii so susedmi. Vojna nemala byť sprevádzaná takýmito zverstvami a mali by sa všetky strany usilovať o zmierenie. Rečnička je prerušená. Slovo má pán Čaba Sogor. E, ďakujem pekne. Um, na Slovensku bol schválený ďalší zákon, ktorý opäť čeli kritike. Teraz by som chcel upozorniť na názor, že právna služba Európskej komisie eh, predstavila stanovisko eh, v vykonávacích opatreniach. Tento zákon sa nedá zjednotiť so základnými právami eh, v dokumentoch Rady Európy a taktiež s slovenským zákonom na ochranu menšín. Toto stanovisko právnej služby e, neodkazuje na pomernosť a rozumnosť e, zákona a vychádza z toho, že tento zákon obmedzuje mm, slobodu pohybu a taktiež jeden obrovský výdobytok, aký komunitér e, a síce funkciu vnútorného trhu. Právna služba považuje tento modifikovaný jazykový zákon že je v rozpore s viacerými smernicami aj v súvislosti so slobodou pohybu a e, slobodou prenosu služieb e, ďalej. E, to sa týka aj diskriminácie v zdravotníckých zariadeniach. Aj k tomu to dochádza a právna služba konštatuje, že tento zákon vzhľadom na ochranu občanov. Tento zákon je proti týmto právnym dokumentom a vyzýva komisiu, aby zasiahla proti tomuto zákonu. Ďakujem. Vážený pán predseda, chcela by som hovoriť o účasti žien na pracovnom trhu. Údaje Eurostatu poukazujú na pozitívne tendencie. V 90. rokoch ženy predstavovali 30 na pracovnom trhu. V roku 90, 2008 už dosiahli 40 Žiaľ, globálna e, kríza e, tieto čísla zmenila na 50 Rumunsko zvrátilo túto tendenciu. Sú tu e, také sektory, ktoré v minulosti boli obsadené len mužmi, avšak dochádza tu k zmenám. Stále existuje diskriminácia v platoch medzi mužmi a ženami a preto je nevyhnutné, aby komisia pripravila príslešné úpravy. E, treba však stanoviť jasné ciele, aby sa odstránili rozdiely medzi mužmi a ženami, aby sa mohli ženy viac zúčastňovať pracovného života, lebo to, to sa týka aj stratégie EU 2020. Ďakujem pekne, pán predseda. Najposlednejšie udalosti v Turecku opäť raz potvrdzujú, že e, práva odborárov a zamestnancov sú naďalej porušované a nedostatočné. Už dva mesiace 12 e, tisíc fir- e, zamestnancov firmy, ktorá bola sprivatizovaná, je to firma Tekel, a títo zamestnanci čelia rozsiahlým prepúšťaniam a porušovaniu sociálnych práv počas štrajkov. Eh, predseda vlády a prezident často hrozili tým, že zasiahnu eh, na úrovni policie. V úvode štrajkov zamestnanci a zamestnankyne eh, museli čeliť útokom so sozným plynom a vodnými delami. Pán predseda, chcem vás požiadať, aby ste oslovili turecké orgány aby vnímali odborárov ako rovnocenných sociálnych partnerov a aby dodržiavali um, právne dokumenty, aby, aby zakotvili tieto pravidlá do legislatívy Turecka. Toto musí byť eh, skonsolidované s legislatívou Európskej únie a s legislatívou OSN. Ďakujem pekne. Teraz pán Magistris. Luigi Magistris. I grazie, presidente. Ancora una volta. Ďakujem, vážený pán predseda. Bohužiaľ, opäť tu máme v Taliansku prírodnú katastrofu. Z, boli poskytnuté oblasti Lombardska a rieka Pád. O, e, súdny dvor opäť odsúdil Taliansko, preto tu, pretože tu došlo e, k vypúšťaniu o, e, odpadu, nepovoleného odpadu a došlo tu k zvýšeniu výskytu leukémie v tejto oblasti. takisto sa v školách vyskytuje vyskytuje azbest a máme tu tak povediac pokračujúcu prírodnú katastrofu. Čo chce robiť komisia, aby Taliansko rešpektovalo smernice EÚ? Myslím špecificky na posledný výnos súdneho dvora, kde sa hovorí a kde, o veľmi tvrdom e, odsúdení Talianska, najmä v tejto otázke e, mestského odpadu v Neapoli. Nelson. Pani Nikolky Nelson. Ďakujem, vážený pán predseda. Londýnska konferencia o Afganistane e, vyvolala paniku v afgánskej spoločnosti, predovšetkým u žien. Tento program bol schválený 60 stranami. Chce za, opätovne zaintegrovať Taliban do spoločnosti a e, na to bolo určených niekoľko mesiacov na toto zmierené. Ženy nechcú, ženy nechcú byť E, obeťou tohto zmierenia, pretože Taliban presadzuje šáriu a odstránenie ženy z verejného života. Takisto chcú odstrániť z ústavy tie články, ktoré garantujú ženské práva, najmä článok 22, kapitula, kapitola 2. Preto som sa rozhodla požiadať EÚ, aby garantovala budúcnosť afganským ženám, pretože my nemôžeme pripustiť, aby sa opätovne vrátil ten najnepriateľskejší režim, e, ktorý kedy, voči ženám, ktorý kedy existoval. Speaker, Ďakujem, ďalším rečníkom je pán Busutil. Thank you. Uh, L-inċident bejn l-Iżvizzera u. Ďakujem, pán predseda. Švajčiarsko. Sú tu dôležité dôsledky pre mnohých občanov Európskej únie, ktorí chcú navštíviť Libiu a nemôžu v dôsledku sporu so Švajčiarskom. Robotníci a pracujúci, ktorí pracujú v Líbii, a investori, európsky investori, ktorí tam nemôžu vyslať svojich zamestnancov a Robotníci, ktorí pracujú v Líbii, sa tam pokúšajú zostať zase čo najdlhšie, ktorí sa snažia pomáhať tým, ktorí nemôžu prísť e, do Líbie. Toto všetko je nevhodné, nemá to trvať dlhšie a Európska únia sa stáva týmto všetkým rukojemníkom incidentu medzi dvoma tretími krajinami. Ja by som apeloval na EÚ, aby prijala náležité opatrenie, aby sa táto situácia vyriešila čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem pána, pani Muniz de Murkiza. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Španielská vláda požiadala o vysvetlenie venezuelskej vlády, pokiaľ ide o súdny rozsudok o e, spolupráci venezuelskej vlády s ETOU. A bolo by potrebné, aby pán E, Iturgais aktualizoval svoje poznatky, lebo e, došlo k novým skutočnostiam a venezuelská vláda potvrdila svoju e, ochotu spolupracovať so španielskou vládou v boji proti terorizmu. Mm, to je vôľa, ktorej by sme sa mali všetci radovať a blahoželáte venezuelskej vláde za túto vôľu spolupracovať so španielskou vládou v boji proti terorizmu, proti ETE, namiesto toho, aby sme tu vysielali a politicky inštrumentalizovali takéto ťažké a vážne záležitosti, ako je terorizmus. Myslím si, že musíme uznávať súdnu nezávislosť, diplomatické vzťahy a boju spolupracovať v takej vážnej otázke, ako je boj proti terorizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Schmidt na jednu minútu. E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. V sobotu e, v občania Islandu e, vyslovili veľmi jasné nie e, refundácii e, finančných strát. Pred týždňom sa tu hovorilo o znovu začatí rokovaní so zástupcami Islandu. Ehm, klienti a spotrebitelia investovali do, ehm, do akcií banky iSave, ale je potrebné zabezpečiť, aby takéto investície zo strany spotrebiteľov boli v rozumej miere. Je potrebné, aby občania Islandu sa cítili vítaní v Európskej únii. Nikdy totiž nezahlasujú za vstup do EÚ, ak minister financií v Hágu a v Londýne ich budú nútiť k štátnemu bankrotu. Mali by sme umožniť, ehm, respektíve zabrániť týmto dvom krajinám, aby, aby určovali smerovanie ehm, našej politiky voči Islandu Pán predseda, musíme sa snažiť vyriešiť tento problém spoločne tak, aby to bolo čo najlepšie pre všetkých. Ďakujem pekne, pán Jadot. Sir, my information is that you have already... Pán, pán predseda nemal mikrofón. Máte faktickú poznámku alebo nie? Pýta sa pán predsedajúci. Rečník bez mikrofónu. To. Chcela som povedať, pán predsedajúci, že pani Muniz ma citovala a preto mám právo na odpoveď, tak ako to hovorí rokovací poriadok. Osobné vyhlásenie až úplne v závere, prosím, nie teraz. Pán Jadot, nech sa páči. Ďakujem z 27. na 28 februára došlo k búrke Xintia, ktorá vážne postihla západ Francúzska pobrežie. Myslíme na obete, na tých, ktorí sa zmobilizovali na ich podporu. Žiadame jasne, aby Európska komisia e, aplikovala fond Solidarity, aby tak pomohla najpostihnutejším. A takisto poučme sa z toho, ako je možné, že 5 až 6 miliónov ľudí vo Francúzsku môže žiť v záplavových zónach. E, neustúpili sme tlaku e, nemovitostných lobby alebo aj e, návrhu Nikolasa Sarkozyho, ktorý chce naďalej stavať aj v týchto záplavových zónach my chceme a žiadame, aby všetko spolufinancovanie E, zo strany Európskej únie bolo podmienené rešpektom zákonov e, pobrežia, e, aby bolo zvážené riziko záplav, aby sme sa vyhli takýmto záplavám a aby sme boli solidárni aj s týmito postihnutými sektormi. Ďakujem. Pán Fox. Vážený pán predseda, Buckfast Abbey produkovalo 41 druhov vín v Abbey v mojom volebnom obvode od roku 1990. Na nešťastie tieto druhy vína teraz sú pod útokmi lejbristov, pretože chcú obviňovať alkoholický produkt, jediný produkt za soci- sociálne zlyhania. Buckfast Wine je niečo, čo treba podľa nich zakázať, pretože obsahuje kofeín a alkohol, a čo sa bude diať ďalej? Mladí ľudia e, nebudú miešať Red Bull s vodkou. A čo írska káva? Ako prežije táto? Predsa nemôžeme mať opatrovateľský pestunský štát a zakazovať produkty, ktoré nie sú predsa zodpovedné za nezodpovedné pitie. Dôverujeme spotrebiteľom, že si vyberú taký nápoj, nad ktorým majú kontrolu. Nesmieme trestať väčšinu za ignorantské problémy ignorantskej menšiny. Ak tento produkt bude zakázaný, chuligáni, ktorí sa opíjajú, začnú asi piť čaj podľa vás? Ďakujem, pán Fox, aj za to, že ste udržali sa v časovom limite. Pán Tavares má slovo. Ďakujem. Keď pred rokom alebo dva roky bolo euro silné, tak to bolo výhodné ekonomiky eura boli rozličné, niektoré boli zraniteľnejšie, iné nie. Bohužiaľ e, došlo k tomuto a teraz všetci sa sťažujú na špekulácie, ale mali by sa e, sťažovať aj na európskych lídrov. Nikto ich nenútil do menovej e, únie, nikto nás nenútil aby sme váhali, keď periférne ekonomiky mali problémy. Musíme si uvedomiť, že neexistujú periférne ekonomiky. E, keď e, menová únia je vystavená útokom, tak je im vystavená aj Európska únia a my musíme byť solidárni, tak ako sme boli voči východnej Európe, voči Nemecku v okamihu zjednotenia, lebo ak nebudeme e, solidárni, tak v budúcnosti sa to proti nám obráti. My potrebujeme solidaritu a jej pridanú hodnotu. pekne, pán e Vážený pán predseda, e- Európa zharmonizovala všelijaké politiky a vytvorila tým mnoho obeťov. Je tu aj nástroj, ktorý hodnotí súkromných pilotov v EÚ sú to nástroje, ktoré umožňujú lietať v zlej viditeľnosti a aj v oblakoch a súvisia s udelovaním pilotskej licencie. Najmä v Británii, kde sú často veternostné podmienky zlé, majú tieto nástroje dobrú bezpečnostnú históriu. Agentúra pre bezpečnosť letov je súčasťou tohoto ratingu, tohoto hodnotenia a teraz mnohí súkromní piloti nesmú lietať, pokiaľ nezaručujú čia, že bude obloha počas ich letu bez mráčika. Veď je to smiešne, je to ako keby sme chceli zaručiť, že Anglicko vyhrá svetový pohár. Myslím, že tu strácame perspektívu. Preca aj neškolený pilot dokáže zvládnuť manéver bez toho, aby stratil kontrolu nad lietadlom. Tento nástroj ohrozuje bezpečn- budúcnosť súkromných letov. Agentúra pre bezpečnosť letov by si mala opätovne premyslieť, čo chce dosiahnuť týmto opatrením. Je to ďalší príklad necitlivého a praktického zákona, ktorý e, po- potláča britský zákon, ktorý bol predtým dobrý a stavia sa, vyvyšuje sa nad v európskej vrstve. Teraz pani Angelika Bertman, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Jeden z cieľov, milenú cieľov, je boj proti celosvetovej chudobe. Rok 2010 bol vyhlásený ako boj ako rok boja proti chudobe a sociálnemu vyčleneniu 16 to znamená 79 miliónov ľudí v EÚ žijú pod hranicou chudoby. Všetci títo ľudia musia žiť zhruba iba so 60 príjmu, ktorý je priemerom v ich krajine. E, týmto strácajú možnosť zúčastňovať sa e, na živote v spoločnosti. Stratégie pre tento európsky rok e, boj proti chudobe a sociálnom vyšleneniu musia priniesť aj ovocie, konkrétne ovocie aj v časoch hospodárskej krízy. Ďakujem pekne. Teraz pani Esteras. Gracias, señor presidente, señoría. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ja chcem zdôrazniť aplikáciu e, zákona Costas z španielskej vlády, ktorá sa aplikuje na ostrove Formentera Formentera je súčasťou Baleárskych ostrovov, má 19 kilometrov a e, má obvod 69 kilometrov Aplikácia tohto zákona bola v niektorých oblastiach dobrá, kde bol devastačný spôsob urbanizácie, avšak ako celok nie je dobrý, pretože sa predpokladá, že väčšina turistických zariadení, z čoho žije ostrov, ktoré legálne existujú 30 až 40 rokov, prestanú existovať a že teda malé rodinné obchodíky a podniky chcú skonfiškovať, ako napríklad hotel Roka Villa, to bol prvý hotel na ostrove, alebo bar Reštaurantia Blue Bar, ktorý je medzinárodne preslávený a takisto e, robil reklamu ostrovu v zahraničí. Ak sa bude tento zákon aplikovať, 70 týchto ostrovov je ohrozených a pritom oni boli legálne postavené. A preto žiadame, aby E, na ostrove Formentera došlo k výnimke, aby sa rešpektovalo osobné vlastníctvo, privátne vlastníctvo, tak ako to povedal Štrasburský súd, a aby sa neaplikoval rozsudok retroaktívne, najmä preto, že všetky tieto zariadenia boli postavené v súlade s požiadavkami na životné prostredie, ochraňujú zároveň pobrežie a takisto podporujú hotelový priemysel. Ďakujem. Mr. De Rosa, for one minute. Pán De Rosa na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, odpoveď, ktorú dostala pán Buzek od predsedu vlády Netanyahua, ktorý, umožňu, ktorý opravňuje rozhodnutie um, neumožniť prístup do krajiny e, delegácie Európskeho parlamentu. Môže pán predseda rokovať s palestínčami na Gaze, ale nemôže zabraňovať rozhodnutiu dohody. Je to totiž právo tohto parlamentu. Vysoká predstaviteľka Eštonová sa e, chce držať e, svojho cieľa, chce navštíviť Gazu, chce ukončiť humanitárnu krízu, ktorú opisuje Golson vo svojej správe ako nezákonné kolektívne trestanie verejnosti. Chcem očeniť oceniť eh, tie najbližšie úlohy, ktoré sa plánujú, ale obávam sa eskalácie problémov v tomto regióne a to môže zničiť možnosti na pokrok v týchto rokovaniach. Myslím si, že eh, vysoká predstaviteľka Aštanová by sa mala snažiť a zmierniť tieto eh, snahy o vyvolanie napätia. Ďakujem pekne, pán Kelam. As... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako Pán predseda parlamentu nám pripomenul, 11. marca Litva a Estónsko sa pripomínajú 20. výročie dvoch významných právnych dokumentov. Litva získala nezávislosť, chválila deklaráciu pred 20 rokmi a v Talíne eh, zasadol poprvýkrát Estonský kongres a schválil deklaráciu štátnej zvrchovanosti, eh, a to ešte krajine, ktorá bola pod nadvládou Sovjetského zväzu. Estonský kongres eh, priniesol e, jedinečnú demokratickú alternatívu k sovietským inštitúciám. Bol zvolený 90% e, novozaregistrovaných občanov Estónska. Zjednotil e, absolútnu väčšinu Estóncov, ktorú zastup zastupovali ako 30 politických strán, žiadali o znovu nastolenie skutočnej nezávislosti krajiny a samostatného štátu. Tento boj bol e, tiež v duchu solidarity v Európe. Ďakujem. I thank you, Madam Kretu. Ďakujem pekne, pani Kretu. Thank you very much, Mr. Pre- Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Um, myslím si, že e, minimálne v súvislosti s MDŽ by sme um, možno boli lepšie, keby sme boli spravodlivejšie rozdelení eh, medzi mužov a ženy, čo sa týka rečníkov. Diskriminácia Rumunov v Európe je čoraz početnejšia. Nedávno eh, hovorca kodanskej polície by mal xenofóbne a rasistické vyhlásenia a dánska tlač hovorila o Rumunoch ako o zlodejoch v, e, po e, krádeži jedného Rumuna. 13-ročný chlapec sa, dievča sa e, spáchalo samovraždu a zanechalo list, kde hovorilo o diskriminácii v škole a vo vlakoch TŽV ste mohli vidieť plagáty, kde sa ži- žiadali e, cestujúci, aby upozornili na všetkých Rumunov, ktorí tam kradnú. Myslím si, že všetci so mnou budú súhlasiť, že tí, čo nerešpektujú zákon, musia sa za to zodpovedať, ale nemožno dať takúto nálepku celému jednému národu. To je vážna chyba. Treba odsudzovať takéto akty, kde e, jedna členská demokratická krajina nerešpektuje európske hodnoty a musím hovoriť o e, železnej opone v tejto súvislosti. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. Len stručne k atlantickej stratégie. Chcel by som povedať niečo aj o baltickej stratégii a podunajskej stratégii, aj o atlantickej stratégie. Myslím si, že tu máme priestor na rozvoj. Stratégia do roku 2020 vytýčila veľmi jasne, že žiadny konflikt nie je izolovaný a všetky krajiny, ako Veľká Británia, Francúzsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko, ktoré susedia s Atlantickým oceánom, môžu spolupracovať vo výskume um, morských záležitostí, biodiverzite, rybolove a podobne. Apelujem na španielské predsedníctvo, aby vytýčilo takéto priority. A všetky takéto pohraničné spory, aby sa ukončili. Ďakujem. Pani Patraunevs, ďakujem vážený pán predsedajúci. V posledné tri mesiace v Portugalsku boli poznamenané šiestimi nehodami lodí, rybarských lodí, kde došlo k trom úmrtiam a v niektorých ani sa nenašlo telo rybárov. Rybárske spoločenstvo v oblasti Kaštelu Dunej v Matozíňu už Setúbal, Rio, Zaplniš, Kamíňa sú v smútku a ja sa chcem k ním pripojiť. V zime ktorá bola dosť studená. Mnohí z nich nemali možnosť ísť na more a ich malé kompenzácie ich často nutia výjsť na otvorené more aj za nepriaznivých okolností. E, lode často nemajú dostatočné bezpečnostné zariadenia a to ešte zvýrazňuje nebezpečenstvo takýchto nehôd. V tomto kontexte vytvorenie podmienok, ktoré by garantovali Bezpečnosť rybárov musia byť jednou z garancií spoločnej rybárskej politiky prostredníctvom investícií do modernizácie lodí, plavidiel, bezpečnosti, vzdelávania rybárov a na dôstojné životné podmienky. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Mám ešte zhruba 30 mien na svojom zozname. Obávam sa však, že nebudem môcť dať vám všetkým slovo. Dám ešte slovo dvom rečníkom, najskôr pán Mesaroš. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Môj príspevok sa chce orientovať na e, uznanie Kosova. Tým, že sme schválili Sabonskú zmluvu, členské štáty prijali mnoho nových záväzkov. Jedným z nich je aj nový integrovaný postup v zahraničnej susedskej politike. Kosovo už bolo uznané ako nezávislý štát v 65 štátoch na svete, vrátane 24 krajinách NATO a 22 EU členských štátoch. Je najvyšší čas na to, aby sme podporili tých, ktorí ešte stále váhajú Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko, aby odhliadli od svojich vlastných záujmov v tejto veci, aby sa pridali k väčšine a aby uznali Kosovo čo najskôr. Toto by bol dôležitý signál a dokázal by e, zvyšenú jednotu a integráciu Európskej únie. Ďakujem. Last... Ďakujem pekne a posledným rečníkom bude pán Bronz. You, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Globálny kapitál e, sa presúva na celom svete aj legálne, aj nelegálne e, súvisí aj s výrobou, presúvajú sa tovary, služby na celom svete a to prináša aj isté obete, dochádza k uzatváraniu um, tovární a kancelárií, e, presúvajú sa tiež peniaze na celom svete, uzatvárajú sa pracoviska v Európe aj v rozvojovom svete a otvárajú sa tam, kde e, sú náklady na pracovného nižšie. Európska únia e, chce podporiť globálny kapitalizmus ale nesprávnym spôsobom. V čase krízy politici sú odsudzovať protekcionizmus, avšak jediný druh protekcionizmu, ktorý nám umožní znovu vybudovanie našej, výbory, našej, našej výroby a zabezpečí prácu ľuďom. Mali by sme sa zameriavať na službu svojim občanom. Nie sme tu preto, aby sme slúžili hospodárskym silám. Nedokážeme e, konkurovať zvyšku sveta bez toho, aby sme sa stali jeho súčasťou a to už sa deje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, osobné vyhlásenie pán Turgajs v súlade s pravidlom 151. Ďakujem, pán predsedajúci. E, v súlade s rokovacím poriadkom e, ľutujem, že sa blahožela Čávezovi, ktorý spolupracuje s teroristami a vodcami ETI, tak ako to tu niektorí ľudia predniesli. Ja a moja skupina a podľa nás my nepochybujeme, že budeme podporovať sudcu Národného najvyššieho súdu. Ak pán Zapatero chce byť kmotrom Čávesa, tak musím, po, musím povedať, že je to e, napomáhanie e, terorizmu a keby tomu tak nebolo, tak by zahraničná politika Španielska vyzerala inak. Blue, blue card. Ďakujem pekne. Ešte postup slode s modrou kartičkou. Rád by som ešte pripomenul poslednú rozpravu v e, prípade jednominutových vystúpení. E, poukázali sme na to, že zjavne nie je jasné, kedy kto má slovo. Bolo by vhodné, keby sa niekto 5 krát prihlási, aby vedel, kedy dostane slovo. Chceme požiadať aj o presadenie záujmu svojej kolegyne. E, nemala presný prehľad o tom, kedy dostane slovo. Pre mňa to bolo skutočne veľmi nepríjemné a bolo by vhodné, keby sme o mnoho lepšie poznali tento nejasný postup. Ehm, nedokážem celkom presne pochopiť postup, na základe ktorého sa tu udeluje slovo. Ďakujem. I'm sticking to the procedure. Snažím sa dodržiavať procedurálny postup. My všetci sa snažíme, ale musíte si uvedomiť aj to, že máme viac ako 60 prejavov a máme na to 30 minút. Preto dávam možnosť iba 35 z vás prehovoriť. Zapamätám si vaše meno, poznačíme si to a sľubujem, že na budúce budete medzi prvými, ktorí slovo dostanú. Ale teraz by som rád len pripomenul, že chcem vám všetkým umožniť prehovoriť, ale nie je to možné kvôli času. Pán Tokeš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja Mám tú istú sťažnosť. Už pol roka som nedostal možnosť vystúpiť v rámci jednominútových vystúpení a sedím tu už viac ako pol roka. a Skutočne som nedostal slovo. E, teda som to v podstate zbytočne. Za každým, keď sú jednominútové vystúpenia. Pán Tökeš, e, ja som vám dal slovo minimálne raz. Teda skutočne si nemyslím, že máte pravdu v tom, keď tvrdíte, že ste nedostali slovo. Rád by som pripomenul všetkým poslancom, aby sa včas prihlásili do rozpravy pred začiatkom, pretože my zostavujeme zoznam poslancov a potom vám môžem zaručiť, že teda na budúce budete medzi prvými, tí, ktorí sa stiažovali. Ďakujem pekne. Môžeme, myslím, prejsť k ďalšiemu bodu na našom programe. Ďalším bodom pořadu jednání je správa, ktorou... Ďalším bodom programu je správa pani De Brun, veterinárne podmienky pre nekomerčný presun zvierat domácich